Už kolegovia, začneme s našim výborom. Cieľom tejto schôdze je vytvoriť nové predsedníctvo. Najprv budeme voliť predsedov, potom podpredsedov, teda predsedu a podpredsedov. Mám tu aj zoznam náhradníkov za plných členov, takže za EPP pán Nikolášik bude nahradený pánom Peterlem a pani Adak Kantusom bude nahradený. Skúste nám povedať, že kto ho tu nahradza, pretože tu EPP ešte zatiaľ nedodalo náhradníka. Za ECR bude nahradený pán Karský pánom Tenokom. z Alde pána Gorensa nahradí pani Šáke. Možno sa dívam tým smerom, kde sedí Alde? Ale madam, pani Šáke tu nie je. A že je na ceste. E, Gue. Vy tiež ste hovorili, že pán Iglesias Turion bude nahradený, ale neobdržali sme meno náhradníka. Pani Veržia? A priori by to mala byť pani Marina Albions. And uh, from the Greens. Za zelených. Pán Puchna bude nahradený pani Sargentini. Sú nejaké ďalšie zmeny? Dívam sa na EPP. Nie, nemáte náhradníkov. We, um, then we can vote and in case we have to vote, we will have to tak môžeme hlasovať a ak e, chceme hlasovať, musíme mať e, uznášanie schopnosť. To predstavuje asi 8 poslancov. Takže to sme dosiahli. Teraz vás požiadam o návrhy na predsedu. Je tu pán Howitt z ECR. Ďakujem pekne. Ja viem, že toto je formálna príležitosť, ale chcel by som povedať, že Helena nie je len e, naozaj vynikajúcou kandidátkou, ale sme dlhí priatelia, dlhoroční priatelia z výboru a viacerí členovia tohto výboru. Ja som bol tu dlhé roky aj e, koordinátorom od rokov 99. A potom ona sa vrátila do Španielska, do parlamentu, kde bola e, predsedničkou výboru pre zahraničné otázky a teraz sa vrátila späť do Európskeho parlamentu a jej vášeň a jej um, silný vzťah k boju za ľudské práva ju predurčuje k byť veľmi dobrou predsedničkou tohto výboru. Takže ja ju odporúčam. Ďakujem pekne. Thank you. Now I ask Madame Valenciano if you... Ďakujem pani Valenciano. Akceptujete eh, menovanie? Yes, I do. Thank you very much. Áno, ak prijímam, ďakujem pekne. Teraz e, sa pýtam, či sú nejaké ďalšie návrhy. Nie, nie, je tomu tak. Nebudem sa viac už nič pýtať. E, ste plnou členkou výboru a e, plne ste splnili aj vyhlásenie o finančných záujmoch. Na obe otázky odpovedáte áno. Takže môžeme hlasovať aklamačne. to come here. Môžete prísť tu za predsednícky stôl. Pues muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Je pre mňa veľká česť predsedať tomuto parlamentnému výboru všetkým vám. Je to veľká časť aj aj zodpovednosť zároveň. A ja to príjmam e, veľmi skromne a zavezujem sa, že budem s vami intenzívne všetkými spolupracovať, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre tento podvýbor pre ľudské práva, ktorý nesie toto meno a je tam, kde je začlenený v tom organigrame, je to podvýbor, ale pre všetkých, čo sme tu prítomní, je to naozaj veľmi dôležitá úloha, ktorá stojí pred nami. Obhajoba ľudských práv, to musí byť nadej, nadalej jeden z ústredných prúkov európskej politiky či už vnútri alebo mimo našich hraníc. EÚ by sa pravdepodobne mala starať o to, aby bola viacej príkladom, než aby dávala lekcie. Ale to všetko, o to sa budeme snažiť my tu všetci spolu. Vďaka našej práci, ktorú budeme rozvíjať našou priamou, úprimnou, úzkou spoluprácou všetkých členov tohto výboru, tohto e, parlamentu a ako aj so všetkými e, parlamentnými výbormi, aby sme dosiahli pokrok v oblasti ľudských práv e, v prospech všetkých tých, ktorí sú všade vo svete prenasledovaní. E, očakávam spoluprácu a samozrejme moje dvere sú pre vás vždy otvorené, rovnako ako moje telefónne číslo je k dispozícii. Vždy sa rada vypočujem vaše pripomienky, som vám k dispozícii. Ďakujem aj sekretariátu za prípravné práce a môžeme rovno pristúpiť k voľbe podpredsedov nášho parlamentného výboru. Začneme prvým podpredsedom. Požiadam politické skupiny, či majú nejakého nominanta, kandidáta. Šanca najprv chcem pogratulovať. No, ja by som vám... Pani predsednička, chcem zablahoželať e, e, k zvoleniu a ako predsedničke výboru chcem navrhnúť do výboru pre ľudské práva. Vieme, aká e, narastá táto úloha dôležitosť, e, hlavne po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, no v mene e, EPP chcem e, navrhnúť na miesto prvého podpredsedu nášho kolegu Kristiana Prede, ktorý eh, bol eh, aj v poslednom volebnom období zapojený do tejto témy a predstavuje EPP rumúnsku delegáciu. Myslím, že to je veľmi dobrá kandidatúra a jeho skúsenosti a kompetencii v tejto oblasti zahraničných vecí aj e, v oblasti ľudských práv budú veľmi užitočné v tomto výbore. Ďakujem veľmi pekne. Obraciam sa na pána Predu. Či je ochotný byť súčasťou predsedníctva? Ste stálym členom tohto výboru? podpísali ste všetky finančné vyhlásenia, splnili ste všetky kritériá. Je nejaký iný kandidát na miesto prvého podpredsedu podvýboru pre ľudské práva? Nie, takže poprosím podvýbor, e, aby aklamačne odsúhlasili tohto kandidáta. Nech sa páči, môžete ísť medzi nás k predsedníckému stolu. Tenemos a nuestro vicepresidente. Prvý podpredseda je tu medzi nami a teraz sa obraciam na politické skupiny, či je kandidát na, druhu, na post druhého podpredsedu. Nech sa páči. Madam Chair, Pani predsednička, a ja gratulujem k vášmu zvoleniu. a rád by som predstavil kolegu Mauno Barandea. Bol hovorcom svojej politickej strany v otázke ľudských práv, zahraničných otázok viacero rokov a ja dúfam, že získa vašu podporu. Mauro Marandia Ranzalde. Ďakujem. Pán Maura, ste stálym členom, plnoprávnym členom tohto výboru, áno. Predložili ste všetky potvrdenia, finančné vyhlásenia. Chcete byť súčasťou predsedníctva tohto výboru. Ak nie je žiadny iný kandidát, tak môžeme aklamáciou potvrdiť pána Maura, ktorého ja veľa rokov poznám. cumplimentada la elección del segundo vicepresidente. Druhého podpredsedu sme už zvolili a znovu sa obraciam na politické skupiny, či majú kandidáta na tretieho podpredsedu. Zaproponovať. Pani predsednička, chcem e, navrhnúť e, v mene skupiny EPP e, na pozíciu tretieho podpredsedu v podvýbore pre ľudské práva pána poslanca Laslo Tekeša, ktorý je poslanec z maďarskej delegácie. A tiež chcem zdôrazniť, že pracoval v predchádzajúcom volebnom období tiež vo podvýbore pre ľudské um, práva a tiež bol um, koordinátorom um, delegácie EPP v podvýbore pre ľudské práva a keď spomínam jeho prechádzajúcu činnosť, chcem spomnúť jeho veľké zásluhy za uh, pri boji za ľudské práva a demokraciáciu ktorú robil v Rumunsku, pretože odtiaľ pochádza zo Sedmohradska a myslím, že prejavom toho bolo všetko, čo sa robilo po tých veľkých politických zmenách v Rumunsku s jeho e, osobitnou účasťou to je dobré odporúčanie, aby on bol tiež e, členom predsedu v podvýbore pre ľudské práva e, v mene EPP. Ďakujem pekne, pán Tekeš. Ste plnoprávnym stálym členom tohto parlamentného výboru. Splnili ste všetky požiadavky súvisiace s finančnými záležitosťami, áno, tak ak nemáme žiadneho iného kandidáta, tak poprosím aklamačne potvrdiť tohto kandidáta. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente. Zvolili sme tretieho podpredsedu. Znovu sa obraciam na politické skupiny a pýtam sa, či majú kandidáta na štvrtého podpredsedu. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa veľkým potešením menovať Barbaru Loch-Biller na miesto štvrtej podpredsedničky. Určite ju nemusím predstavovať, pretože všetci ju veľmi dobre poznáte, aké má obrovské skúsenosti v tejto oblasti. Ďakujem. Si plnoprávna členka splnila si všetky kritéria podmienky, chceš byť súčasťou predsedníctva, áno, ak teda nemáme iného kandidáta, poprosím o potvrdenie aklamáciou. Bueno, eh, kolega Saura. Áno, kolegovia, mám dve oznámenia. Prvé, náš harmonogram prác. Budeme sa snažiť mať stretnutie e, predsedníctva a koordinátorov budúci týždeň v Štrásburgu a navrhujem, aby sme na tom budúcom stretnutí, teda budúci týždeň, stanovili definitívny kalendár schôdzi. Ja si myslím, že to treba samozrejme harmonizovať s tými témami, ktoré chceme riešiť. Myslím, že sa najprv musíme dohodnúť, aké sú naše témy a potom sa dohodnúť na čase. Takže budúci týždeň v Štrásburgu sa koordinátori a predsedníctvo stretnú a tam sa navrhne kalendár, ako aj program tém pre prvé schôdze podvýboru. Pokiaľ ide o jazykový režim, aj to vyriešime na schôdzi predsedníctva a koordinátorov, pretože ešte by sme to nemali teraz, e, nie je to ešte definitívne. To sú moje oznámenia. Takže v najbližších týždňoch dostanete harmonogram schôdzi. Je tu nejaká otázka, vystúpenie? Nech sa páči, Richard. Áno, veľmi stručne. stručne. Myslím, že by sme mali naozaj povedať, že Barbara Loch-Bieler bola predsedničkou tohto podvýboru pre ľudské práva a som veľmi rád, že bude pokračovať vo funkcii podpredsedu. A znovu gratulujem jednak jej a jednak všetkým, ktorí sú za predsedníckým stolom. A tiež by som pridal svoj hlas, hovorí pán Tanok Richard Howitt a ja tu pôsobíme už dlhé roky. Spolu sme zasadali za predsedníckým stolom aj ako podpredsedovia možno 8 rokov, ak sa nemýlim. V každom prípade všetkým zvoleným celému predsedníctvu gratulujem vám. A naďalej budem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 Chcem sa pridať do týchto zelení, e, ktoré e, smerujem všetkým novozvoleným podpredsedom. Myslím, že to je dobrý zvyk, že gratulujeme tým, ktorí sú zvolení a zároveň sme presvedčení, že e, vaša práca umožní dobre pracovať celému výboru a zároveň chcem veľmi srdečne sa tiež poďakovať za tú posledné volebné obdobie v spolupráci v celom tom období by bola aj pred predsedničke pani Barba Lockbillera. Ja som bol prvý podpredseda v tom výboru, tak myslím, že tiež ja mám na to právo, aby som srdečne povedal ďakujem. Bueno, creo que hemos hecho un buen... Myslím, že dnes po obede sme vykonali kus dobrej práce. Ďakujem všetkým za spoluprácu a ja som presvedčená, že takto budeme pokračovať počas celého volebného obdobia. Do skorého videnia.